kultúry k tým zápisnicám e, v zmysle článku 31 rokovacieho poriadku považujeme tieto korektúry za schválené, ak do lehoty 24 hodín e, zo strany jednej politickej skupiny alebo minimálne 40 poslancov nebude znesená požiadavka na ich zmenu. Tie znenia, alebo teda korektúry budú tiež uvedené v zápisnici z tejto schôzy. V stredu